spoločná iniciatíva a kolega Hane Svoboda ako predseda skupiny SAD um, sa tam vyjadril. Prepáčte, pán kolega, preruším vás. Ak dovolíte, najskôr vybavíme tie bežné administratívne otázky a potom dostanete opäť slovo. Máme tu viacero administratívnych oznamov, ktoré musíme vybaviť a potom eh, prejdeme k rokovaciemu poriadku. V stredu 2. apríla sme dostali odporúčanie výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Eh, toto rozhodnutie bolo zverejnené, neboli žiadne námietky voči delegálnemu nariadeniu komisie k doplneniu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o fonde Európskej pomoci pre tých najodkázanejších k tomuto odporúčaniu neboli žiadne námietky a zajtra nadobudne účinnosť a bude zverejnené v príslušne schválených textoch. Podľa článku 216 odsoku 4 chcem sa oznámiť, eh, že k opravám, ktoré boli zverejnené 2. a 3. apríla, neboli žiadne námietky a preto tieto opravy budú považované za schválené. Príslušné výbory predložili štyrom článkom podľa článku 216 odseku 6 e, svoje výhrady a tieto budú považované za schválené, ak do 24 hodín nebudú v mene politickej skupiny alebo minimálne 40 poslancov predložené námietky. E, texty nájdete na internetovej stránke parlamentu a taktiež budú zverejnené v zápisnice tejto schôze. Podľa článku 211, článku 3 e, nariadenia, výbor pre ústavné otázky navrhuje takýto výklad stanovených článkov článok 166 odsek 1 a článok 195 odsek 3 o menovitom hlasovaní e, sú v súvislosti s článkom 167